našej schôdzi a predtým, ako prejdeme k e, Malte niekoľko oznámení. Najskôr zápisnica zo včera. Schválené dokumenty sú k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky. Ak nie, tak zápisnica je